Ak nie sú pripomienky, je to schválené. Rôzne výbory rozhodli, že zahňa, e, začnú podľa článku 69c odstavca 1 rokovacieho poriadku e, rokovania. Mandáty e, sú dostupné e, na internetovej stránke plenárneho zasadnutia a je to zverejnené v zápisnici. Sú súľade s článkom 69c odsek 2 počet poslancov minimálne E, minimálny prach, e, minimálny počet môže do zajtra, štvrtka 1. marca po e, polnoci požiadať o rozhodnutie začať tieto rokovania. Ak nič také nebude predložené, tak výbory môžu